Hlasovať sa bude zajtra. A ďalej sú to otázky na ústne zodpovedanie, vy, vykonávanie smernice o službách. A, e, vítam e, tých, ktorí sa chcú e, zúčastniť na tejto diskusii a ešte raz vám chcem pripomenúť, že sme pod veľkým časovým nátlakom a preto sa držte času pán Harbour ako prvý mm, na 5 minút. Je to pre mňa privilegium, aby som e, ako prvý vystúpil. E, som bol zvolený za predsedu výboru pre vnútorný trh. A hovorím tu za všetky politické skupiny z výboru. Mm, viem, že sú tu aj noví členovia e, výboru, ktorí ma tu podporia. Myslím, že netreba pripomínať dôležitosť e, smernice o službách e, pretože ide o sektor, e, ktorý vlastne pokrýva 70 európskej ekonomiky. Takže E, momentálne skutočne e, potrebujeme sa s týmto potýkať. E, smernica má veľmi veľa aspektov, v mnohých oblastiach je komplikovaná a transpozícia konzistentným spôsobom je skutočne kľúčová vec. Jadrom tejto smernice je skutočnosť, že členské štáty odstránia bariéry obchodu a Ehm, naša, naše legislatívy diskriminujú ehm, ehm, firmy, ktoré chcú poskytovať služby. Sú stovky návrhov legislatívy členských e, krajín, alebo teda stovky zákonov členských krajín, ktoré treba pozmeniť na implementáciu tejto smernice. Um, a ak teda tak urobia všetky členské krajiny, tak e, táto diskriminácia sa odstránia. Musí sa to robiť konzistentne, pretože ináč tieto prekážky e, budú naďalej pretrvávať. Hlavnú úlohu tu hrá manažment a koordináciu celého procesu vo všetkých členských krajinách. Chcem sa poďakovať e, Rade, že súhlas v roku 2006 e, súhlasila s našim návrhom. E, tento proces prebiehal aj na samitoch. A chcem povedať e, pani Malström, ako na nás dobrý e, dojem urobilo, čo robilo e, Švedsko, čo podniklo Švedsko, A je to skutočne príkladom, príkladom pre mnoho ďalších štátov. Konkrétne týmto spôsobom treba zabezpečiť, aby vo Švedsku všetky e, úrady na všetkých úrovniach aplikovali túto európsku legislatívu a umožnili poskytovateľom služieb eh, eh, byť činnými. najdôležitejším eh, prvkom je práve toto jadro smernice. Takisto je dôležitý monitorovací proces legislatívy a jej uplatnenia. Transpozícia v niektorých členských štátoch sa len začína tým, že sa začínajú odstraňovať prekážky Máme tu celý zoznam, e, v akých bodoch e, tieto krajiny diskriminujú e, poskytovateľov služieb. Veľmi často si to vyžaduje, aby úrady jednotlivých členských štátov spolupracovali. Tiež sa monitorovalo Chceme dnes e, večer si vypočuť, vypočuť, ako e, komisia vidí realizáciu tohto procesu. A chceme uistenie, že to nebude proces za zatvorenými dverami, pretože spotrebitelia, podnikatelia chcú vedieť, že ako tento proces prebieha. Chceme vidieť ten zoznam, chceme vidieť zoznamy um, nariadení a uh, vnútoroštátnych legislatív členských štátov, ktoré implementujú smernicu. Takisto ide o prístup eh, k postupom cez eh, elektronické nástroje. E, ide o jednotný e, kontrakt pre podnikateľov, e, prístup k informáciám, by sa e, umožnilo cez tieto systémy podnikateľom e, podnikať a poskytovať služby. Takže toto sú otázky e, dnešného večera a tešíme sa, že nám k tomu povedie niečo aj pani Ferrero Waldner, čo nie je celkom síce jej parketa. Je dôležité pochopiť e, perspektívu môjho výboru. Pre nás je to vlastne začiatkom procesu na ďalších 5 rokov, aby sme monitorovali e, udržateľný vývoj v tejto oblasti vo všetkých štátoch. E, bol som sklamaný, musím povedať pani Malström, že v správe v Rade o konkurencii, o súťaži že v niektorých členských e, štátoch e, e, politická angažovanosť nebola prenesená do praxe. Úsilie nie je dostatočné. Chceme kroky a chceme ich teraz. Ďakujeme pekne, pán Harbor. Radi vás vidíme na plenárke v novej úlohe. A teraz odovzdávam slovo zástupkyne radi pani Malstromovej. E, vážená pani predsednička, ďakujem Malkomovi Harborovi a Inko výboru, pretože hovoril o veľmi dôležitej téme, otvoril veľmi dôležitú rozpravu. Tak ako povedal Malkom, voľný pohyb služieb je v podstate určitým základom vnútorného trhu 60 až 60 ekonomiky aj zamestnanosti je práve cez služby a bude to dôležité aj pre ďalší hospodársky rast, ale takisto ako tu už bolo povedané, zatiaľ sme ešte nezaznamenali voľný pohyb služieb plnom rozsahu ešte stále potrebné spraviť množstvo úloh na to, aby sme odstránili prekážky a uľahčili e, v podstate voľný pohyb služieb. A preto je veľmi dôležité, že máme smernicu o službách, ktorá by mala byť transponovaná do konca decembra tohto roku komisia v podstate akúsi poslednú výzvu na to, aby došlo k implementácii tejto smernice, ale v mene rady by som porada povedala niekoľko vecí na základe otázok, ktoré mi váš výbor predložil. Predovšetkým, čo sa týka kontroly národnej legislatívy, ako táto prispieva k plneniu smernice o službách. Išlo tu o to, aby sa odstránili problémy, ktoré bránia voľnému pohybu složieb, voľnému pohybu založenia firmy a aby sa zabezpečil nediskriminačný prístup to všetko treba mať na pamäti, ako aj otázku proporcionality. Takže ak sa nám toto všetko podarí zrealizovať, znižíme byrokraciu pre firmy, ktoré poskytujú službu, služby a členské štáty potom budú môcť prezentovať výsledky zistenia koncom decembra. Čo sa týka jednotných kontaktných miest, národných jednotných kontaktných miest, tie majú v podstate e, pomôcť firmám, ktoré to potrebujú E, aby ľudia mohli využívať služby online, aby mohli komunikovať s úradmi. Je dosť ťažké to celé zorganizovať na úrovni členských štátov, ale v podstate vychádzalo to celé z toho, že by mať modernejší systém, kedy tzv. elektronická štátna správa bude zohrávať dôležitejšiu úlohu a budúci týždeň v Malme e, švedské predsedníctvo zorganizuje stretnutie o tzv. elektronickej štátnej správe alebo e-governance členské štáty získavajú podporu zo strany komisie, mali sme semináre, aby sa navzájom mohli členské štáty od seba poučiť, aby všetky veci boli v podstate užívateľsky jednoduché. Ďalšia otázka je otázka využívania jazykov na webovských stránkach, možnosť zapojiť sa do tohoto procesu v inom jazyku, ako je jazyk daného členského štátu. To nie je stanovené ako podmienka v smernici, ale dúfam, že väč- veľká väčšina členských štátov bude môcť zabezpečiť informácie minimálne vo viacerých jazykoch e, na tých jednotných kontaktných miestach a tak bude poskytovať služby, porovnávať rôzne trhy a poskytne určitý prehľad toho, ktorý umožní e, rozšírenie ponuky služieb Emko sa pýta, či je možné zrealizovať transpozíciu včas. Určite dúfam, že áno a komisia sa ešte k tomu vráti, ale Rada pre konkurencieschopnosť tam všetky členské štáty sa vyjadrili, že dokážu načas toto všetko splniť. Tú transpozíciu je tu veľmi dôležitá politická podpora. Najväčšou výzvou, ktorá pred nami stojí, no celá smernica sama o sebe, je veľmi komplexná, ďaleko siahla, vyžaduje si množstvo opatrení, ktoré musia prijať členské štáty. Nejde len o transpozíciu legislatívy, ale aj ďalšie aspekty na uľahčenie spolupráce. E, štruktúry, ktoré snáď budú zavedené, umožnia zefektívnenie a modernizáciu štátnej správy, ale to chvíľu potrvá. E, kontrola plnenia legislatívy, takisto je obrovským množstvom práce a musíme nájsť správne miesto aj z toho správneho, právneho hľadiska štátna správa musí vedieť, aké má nové povinnosti, musí byť e, štátni úradníci zaškolení a samozrejme ide tu aj o vytvorenie týchto jednotných kontaktných miest a nielen to, aby sme ich zavedli, ale aby aj fungovali. Na záver chcem povedať, že sa tu hovorí o angažovanosti zainteresovaných strán. Samozrejme, to je veľmi dôležité. Je to zásadne dôležité, aby sa zainteresované strany pridali k nám, aby všetci mali lepšie pochopenie tejto smernice, aby sa o tom hovorilo, aby sa o tom dozvedeli nielen občania, ale aj podnikatelia, ale aby sme zároveň eh, títo mohli vyjadriť svoje potreby a názory. Tento dialog bol vždy mimoriadne dôležitý. Mnohí zainteresované strany boli v referenčnej skupine počas vyjednávacej fázy a v mnohých fázach naďalej fungujú tieto skupiny. Mnohé krajiny predložili návrhy e, kde v rámci v podstate verejnosti boli určité poradné výbory, kde sme získali znalosti a vedomosti, informácie od verejnosti. Ešte raz by sme sa chceli poďakovať parlamentu za záujem, ktorý prejavili na plnenie tejto smernice o službách aj sledom na to, aký dôležitú úlohu zohráva Európsky parlament na tom, aby sme sa v prvom rade dohodli na tejto smernici. Je veľmi dobre teraz, že potom, čo sme sa na nej dohodli, nás tlačí na to, aby členské štáty robili to, čo sa od nich očakáva. Myslím si, že súhlasíme s tým, že táto smernica ktorú máme, by mala byť e, uplatnená, teda transponovaná na čas aj vzhľadom na súčasnú hospodárskú krízu. Smernica o službách poskytne dôležitý nástroj na to, aby sme sa dostali z krízy, aby sme opätovne mohli hľadieť smerom k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných príležitostí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani ministerka. A teraz pani komisár. Pani predsednička, vážené predsedníctvo rády, pán Harbo, vážení členovia. Skutočne by som chcela poďakovať Európskemu parlamentu za túto včasnú ústnú otázku hlavne v mene svojho kolegu Charlieho McCreevyho eh, k stavu implementácie smernice o služba. Menej ako dve mesiace pred termínom implementácie, toto je podľa mňa dobré načasovanie pozrieť sa naspäť na vykonanú prácu a tiež urobiť takú inventúru toho, kde stojíme. Smernica o službách je jedna z najdôležitejších iniciatív, ktoré sa prijali za posledné roky. Má úžasný potenciál odstraniť prekážky v obchode, vo vnútornom trhu a modernizovať e, našu verejnú administratívu a dobrá implementácia je o to nutnejšia v súčasnej, že tu máme súčasnú hospodárskú krízu, to veľmi dobre vieme. Európsky parlament, výbor INKO, nielenže zohrávajú kľúčovú úlohu tým, že umožňujú jej prijatie, ale tiež si komisia váži váš pokračujúci záujem na kontrole práce, ktorá sa robí v členských krajinách v implementácii tejto smernice. Za našu stranu komisia splnila svoje záväzky, uľahčila implementáciu uh, uh, a my sme vážne zobrali požiadavky členských krajín na technickú podporu a nasadili sme e, bezprecedentnú e, podporu a zdroje, aby sme podporili ich prácu viac ako 80 bilaterálnych stretnutí, e, ktoré sme zorganizovali Expertné skupiny sa stretli viac ako 30 krát v Bruseli za posledné 3 roky, ale komisia nemôže implementovať veci na národnej úrovni. Toto je úloha členských krajín a transponovanie smernice o službách je veľká výzva pre tieto krajiny. Bola to výzva preto, lebo to zahrňa veľké projekty, ako napríklad vytvorenie bodov e, jednotného kontaktu, s tým spojená legislatíva, teda legislatíva spojená so službami. Je to výzva aj preto, pretože to zahrania intenzívnu spoluprácu na všetkých úrovniach administratívy, národnej, regionálnej či miestnej Čiže ako veci vyzerajú? Splnia členské krajiny svoje záväzky? Viac ako polovica z nich, zdá sa, úspešne implementuje smernicu do termínu konca 2009 alebo na začiatku roku 2010. Niektoré sa oneskoria. To nie je celkom uspokojivý výsledok, zvlášť pre občanov a podniky, ktoré chcú využiť svoje práva na vnútornom trhu hoci situácia nie je mm, nezvyčajná v porovnaní s ostatnými smernicami o vnútornom trhu, sú tu určité dôvody na obavy, ale musí sa brať do úvahy aj to, že viac ako v prípade akejkoľvek inej smernice členské krajiny potrebovali vyriešiť obrovský počet ťažkostí e, právnych, praktických a vzhľadom na to e, výsledok, ktorý sme e, ktorý dúfame dosiahnuť na začiatku budúceho roku, je celkom dobrý. Teraz podrobnejšie odpoviem na vašu otázku. Takmer všetky členské krajiny e, ukončili proces kontroly národnej legislatívy. Niektoré ešte na tom pracujú. Rozsah kontroly a jej príspenia k efektívnemu transponovaniu smernice Mm, sa ťažko hodnotí e, v tejto fáze. Transponovanie ešte mm, sa nedovršilo, členské krajiny ešte nepredložili svoje legislatívne zmeny, ale je jasné, že Ambiciózny a podrobný proces kontroly je kľúčový preto, aby sa zabezpečila um, aby sa zabezpečil poriadok na tom vnútornom trhu v každom členskom krajine a aby naše služby boli konkurencieschopné. Pokiaľ ide o body jednotného kontaktu, je jasné, že e, väčšina krajín bude mať aspoň základné e, riešenia v oblasti týchto jednotných bodov do konca roku 2009. Toto nebude dokonalé, ale musí, bude to solídny e, solidný základ Členské krajiny musia pokračovať v rozvoji týchto bodov, ktoré z dlhodobého hľadiska budú uh, plnými centrami elektronickej štátnej správy. Komisia súhlasí, že sú tu potrebné ďalšie informácie a procesy prostredníctvom bodov jednotného kontaktu, tak ako je to napríklad spojené uh, so zdaňovaním Eh, podniky musia poznať eh, pravidlá, ale ako viete, toto nie je povinné v rámci smernice. My očakávame, mm, že body jednotného kontaktu sa skonsolidujú, eh, rozvíjú a tieto informácie sa tiež budú poskytovať. Niektoré členské krajiny to už chcú, už plánujú urobiť, pokiaľ ide implementáciu smernicu v oblasti sociálnych služieb v rozsahu, akým je to pokryté, toto nespôsobilo, zdá sa, žiadne problémy. Smernica obsahuje nástroje na zabezpečenie e, špecifických aspektov týchto služieb, aby sa to bralo do úvahy. No a na záver myslím, že je jasné, že jednotliví hráči prostredníctvom implementačného procesu zohrávali dôležitú úlohu, sledovali snaženie členských krajín a boli súčasťou implementácie v rozličných fázach musia byť konzultovaní aj na budúci rok počas hodnotenia výsledkov implementácie. Čiže potrebujeme nájsť metódu, aby táto konzultácia bola veľmi konkrétna. A na záver, pán predseda, mnohé členské krajiny majú otvorené konzultácie o návrhu implementačnej legislatívy počas legislatívneho procesu. Niektorí hráči, organizácie dokonca majú pravidelné e, kontroly stavu implementácie. Povedzme, že musíme byť realisti, realistickí a po, postaviť sa k tomu čestne ešte je tu potrebná veľká snaha v oblasti implementácie a tie členské krajiny, ktoré meškajú, musia vynaložiť e, snahu navyše. Ja som ale presvedčená, že pohár je viac ako do polovice plný, ale musíme ho naďalej naplňať a veľmi rýchlo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Medzi časom som prevzal vedenie zasadnutia a ak mm, dovolíte, budem ďalej viesť schôdzu v Maďarčine. Ešte raz ďakujem pani komisárke za jej vyhlásenia. Teraz nastupujú e, rečníci za politické skupiny. Ako prvý dostáva slovo pán Šváb. E, pán predseda, kolegyne, kolegovia to, čo sme si od eh, Rady a komisie počuli, nás trošku sklamalo. Eh, Európa je v, globálnom, eh, v globálnej súčasti a tu sa musia presadiť aj poskytovatelia služieb. A keď si pozrieme históriu tejto smernice, ktorá vznikla za veľkej účasti poslancov, pre nás je sklamaním dnes počuť, že, um, že pohár je do poli naplnený, respektíve do poli prázdny. Mm, e, možno povedať, že parlament e, nehral svoju úlohu a budeme ju hrať aj v budúcnosti. A preto e, chceme túto otázku na vás smerovať ešte dobre včas pred konečným termínom. Táto smernica má byť transponovaná do konca roka. E, bude to splnené? Povedali ste, že urobíte všetko, aby táto úloha bola splnená. E, my e, my budeme hodnotiť transpozíciu, implementáciu smernice z pohľadu občanov, z pohľadu zamestnancov a e, budeme takisto monitorovať transparentnosť, ako budú, budú prebiehať jednotlivé procesy a či e, skutočne e, vlastne jednotlivé štáty budú zodpovedať nárokom v súvislosti jednotného trhu v oblasti služieb. A do akej miery ako bude vykladať Európsky súdny dvor e, prípadné e, sporné otázky a aby to bolo vždy v prospech občana. E, čo sa týka elektronického elektronické realizácie postupov, dôležité je, či na konci bude môcť poskytovateľ e, služieb e, vykonať všetky kroky jednoduchým spôsobom a elektronicky. To znamená, aby to bolo čoraz e, najjednoduchšie, aby sa to nevyudávali čínske múry. Chcel by som ešte poukázať na posledný bod. Parlament v tom čase v diskusii trval na tom, aby Eh, internal Market Information System, aby tu boli odstránené eh, jednotlivé prekážky, ktoré v jednotlivých členských krajinách existujú na eh, presadenie a transpozíciu smernice a aby táto transpozícia bola ukončená do konca roku. Ďakujem. Pán Šváb. E, e, ste využili plne e, svoj rečnícky čas, takže bohužiaľ som vás musela prerušiť. Ďalej nasleduje pani, pani Gebhardt za SND. Ďakujem, že môžeme diskutovať za túto dôle, na túto dôležitú tému mm, parlament nie hral úlohu, ale postaral sa o to, aby e, vznikol pozitívny, dobrý kompromis v tejto smernici o službách. Tento kompromis spočíva hlavne v zabezpečení e, pracovných a sociálnych práv a zohľadnenie, alebo teda e, všeobecných hospodárskych záujmov. Mm, mm. Toto bol vlastne základ. A tu mám určité otázky, na ktoré som nedostala odpoveď. Bolo by veľmi polutovania hodné, keby sa ukázalo, že je pravdou to, čo som počula z viacerých miest. A to znamená, že sú členské štáty, ktoré využívajú implementáciu smernicu na to, aby vyváženosť, ktorú sme našli ako e, zákonodáci, e, ignorovali tým, e, že neplne rešpektujú práva zamestnancov. Mm, ďalej sú tu spochybňované určité pracovné ustanovenia. V niektorých e, krajinách e, sa zužujú definície, menia sa, reformulujú sa a preto e, sú krajiny, kde mm, tieto sociálne služby nevynímajú z tejto smernice o službách a práve túto príručku Európskej komisie veľa e, nenapomáha, pretože vlastne umožnila interpretáciu, ktorá nezodpovedá tomu, čo sme pokladali za správne. E, práve tieto príklady ukazujú na to, aké je dôležité, aby sme mali pre E, služby, všeobecný právny rámec, aby tieto sociálne e, práva, pracovné právo boli plne rešpektované. Všetko iné e, by bolo neuspokojivé. Čiže kladiem si otázku, členské štáty do akej mieru zohľadnili jednotlivé jednotlivých aktérov, to znamená odbory, poskytovateľov sociálnych služieb? To je otázku, ktorú som položila a ešte som nepočula na to odpoveď a veľmi rada by som si ju konečne vypočula. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán eh, Krojcman. Dámy a páni, odpor, veď e, komisia e, nie len nie je uspokojivá, ale je veľmi, veľmi sme z toho sklamaní. Vieme, že transpozícia je asi 50 na to znamená, že ďalších 50 štátov ešte zďaleka nie sú pri cieli. Keď si pozrieme vlastnú krajinu Nemecko, tam jednotlivé spolkové krajiny momentálne implementujú smernicu a ešte druhého svetu septembra som bol prítomný na prvom čítaní e, v parlamente porenia Falcka. A je mi jasné, že nie je možné to stihnúť a myslím, že v ostatných spolkových krajinách je to rovnako. Čiže otázka je, ako dôjde k implementácii, pretože článok 13 odsek 2 sa hovorí, že formality a schvalovania nesmú byť odstrašujúce a nesmú e, sťažovať a oddialovať e, poskytovanie služieb. Mm, e, rozhodujúce teda bude, ako napríklad e, budú vybavené miesta jednotlivých e, kontaktov, teda jednotných kontaktov, ako e, bude organizovaná oblasť správy, aby boli schopní e, implementovať a realizovať túto smernicu. A tu máme veľké otázniky. E, ja by som sa chcela opýtať, ktoré krajiny najviac meškajú, ktoré krajiny predstavujú tých 50 čo cieľ dosiahnu Mali by sme vychádzať z toho, e, vlastne vytvoriť určité moratórium pre tieto krajiny alebo niečo podobné. Ja si myslím, že 1. januára budúceho roku vo väčšine krajín nebude presadená, implementovaná a to je veľký problém, pretože tieto krajiny mali vyše 4 rokov a to nás veľmi sklamalo. Ďakujem. Ďakujem, pán e, Krojcman. A ďalším e, rečníkom je Tadeusz Šimanský. Vážení kolegovia, dámy a páni, v tejto diskusii by som chcel položiť nasledujúcu otázku. Aký dopad mala kríza na plnenie smernice u nás v Polsku napriek kríze a mnohým ďalším e, problémom, ktoré súvisia s transformáciou, sa nám podarilo vypracovať návrh zákona o službách, ktorý vo veľkej miere zohľadňuje e, v podstate alebo zabezpečuje slobodu podnikania v oblasti hotelierstva, stravovacích zariadení, remeselných prác. ten kompromis z roku 2006 znamenal, že smernica sa nevzťahuje na všetky oblasti, takže pýtam sa, čo teraz? V roku 2006 sa predpokladalo, že sa bude ďalej ešte na tomto legislatívnom návrhu pracovať v oblasti služieb. Uh, napríklad služby vo verejnom záujme. Takže použijem e, slova pani komisárky, keď je e, pohár na polo prázdny, bude druhý pohár? Pán Svensson, nech sa páči. Pani Svensson. Vážená, vážený pán predseda, v 2006 bol dosiahnutý kompromis, e, socialisti stiahli to, aby v podstate sa dala priorita sociálnym aspektom a uprednostnili sa hospodárske záujmy e, v oblasti služieb. To tom hovoril aj pán Harbour, zdôraznil to a vypočuli sme si aj komisiu, tam jasne zaznelo, že e, E, keď sú tu konflikty rôznych noriem, pracovnoprávnych noriem v jednotlivých členských štátoch, závisí to od sídla firmy. Všetko sa riadi podľa toho, kde má firma sídlo. Komisia vypracovala usmernenia, v ktorých sa hovorí o tom, že firma, ktorá poskytuje služby, nemusí mať stálu prevádzku v danej krajine. To znamená, že vlastne odbory tam nemajú nikoho, s kým by mohli rokovať E, súdne rozhodnutia e, prebiehajú tak, ako keby tieto veci už boli rozhodnuté. A tým sa zhoršila pracovná právna situácia v Švédsku. E, a jedine my máme jasný právny protokol v zmluvách, kde sa hovorí o tom, že odbory a sociálne práva sú prednejšie ako sloboda trhu. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme na ďalších členov. Máte po dve minúty. Pani Komi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som chcela povedať, že smernica o službách ponúka Európe možnosť dopracovať e, vnútorný trh tým, že sa podporuje obchod Európskej únie E, členské štáty môžu skoordinovať svoje úsilia a e, obmedziť náklady, e, transakčné náklady medzi, transakčná na obchody medzi členskými štátmi. Keď si pozrieme rôzne správne postupy, snažili sme sa uľahčiť poskytovateľom služieb založiť podnikanie v inom členskom štáte a to znamená, že automaticky povedie, to povedie k podpore rastu a bude to stimulovať európske hospodárstvo v čase krízy. Služba Smernica o službách, pardon, ktorú prijala Rada parlament v 2006 roku je zásadnou súčasťou Lisabonskej stratégie, keď sa na ňu pozrieme znova. Riešime otázky, ktoré e, neboli doriešené. Je na čase, aby e, sme chceli dosiahnuť, aby európske hospodárstvo sa stalo najkonkurenčnejším na svete na základe vedomostnej spoločnosti. Krízu, ktorú teraz máme, s ktorou sa zápasí Európska únia, e, zápasia s ňou inštitúcie európske spolupráci s členskými štátmi a práve vzhľadom na to potrebujeme, aby okamžite a v plnom rozsahu bola táto smernica implementovaná e, oveľa väčšej miere, ako, keď sme, ako sme si mysleli na začiatku. Alebo ako v čase, keď bola schválená. A v tejto fáze nehovoríme len o tom, že sa musíme dostať do ďalšej fázy plnenia smernice alebo naplňania smernice. Je to dôležitý krok smerom k Európe, ktorá si bude viac uvedomovať svoje vlastné prostriedky a využívať lepšie svoje vlastné zdroje. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Verňo. Vážený pán predseda, pani ministerka, pani komisárka, milí kolegovia, od prijatia a vášnivej debaty smernica o službách sa stala anonymnou v určitej miere, ale musíme dbať na jej vstup do platnosti a e, citlivú fázu e, implementácie. Článok 2 smernice e, vylúčenie sociálnych služieb z rozsahu pôsobnosti, pojmy ako napríklad pomoc ľuďom, ktorí sú v núdzi, e, je reštriktívna v porovnaní s definíciou sociálnych služieb v niektorých krajinách. Ja sa obávam, že e, implementácia takto obmedzená môže obmedzeniť Zahrnutie iba časti týchto služieb do smernice. Vylúčenie týchto služieb je kľúčovým, eh, kľúčovým prvkom tohto prvku, aby sa zaručil európsky sociálny model a ja dúfam, že niektoré krajiny a Francúzsko nevyužijú transponovanie na liberalizáciu sociálnych služieb pod zámienkou, že to vyhovuje eh, európskemu právu. Uh, E, služby všeobecného záujmu. Tu sa ukazuje nevyhnutnosť európskej legislatívy, e, nielen definícia v prípade e, služby, služieb, ktoré sú trhové. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a ďalší rečník je pán Gref und Hochstein. Ďakujem pekne. Pán predseda, liberaliz- eh, implementácie smernice o služieb na vnútorný trh je veľmi dôležitá nielen pre európskych podnikateľov, ktorí fungujú na vnútornom trhu, ale aj pre spotrebiteľov. Prípa- príklad smernice o službách, eh, ktorú sme mali, eh, kde sme mali tri roky na implementáciu, ukazuje, že to nefungovalo a nie všetky členské krajiny budú schopné veci včas splniť, teda potrebujeme výbornú koordináciu medzi krajinami Európskej únie a inštitúciami na to, aby implementácia vo všetkých členských krajinách bola primeraná. Preto sú tu odporúčania z júna tohto roku o, o nástrojoch implementácie fungovania vnútorného trhu. Osobne si myslím, že v tejto implementácii by sme mali ísť ešte o krok ďalej a preto E, tá kontrola e, dosiahnutých výsledkov e, bude spočívať v zástupcoch inštitúcií členských krajín a ostatných záujmových strán, aby sa urobil záväzok implementovať túto smernicu, aby implementačné ustanovenia boli dobré. Je to dôležité. E, vnútorný trh musí byť fórom výmeny najlepších postupov medzi členskými krajinami a inštitúciami Európskej únie. Toto fórum by sa malo sústrediť na to, ako vnútorný trh funguje. Sme zodpovední za fungovanie tohto trhu a naši občania musia byť súčasťou tohto procesu taktiež sú tu mnohé problémy, hovorili ste o nich vo veľkom rozsahu. Preto mám nasledovnú otázku či e, členské krajiny spoluprácu s komisiou e, nejakým spôsobom využili, implementovali niektoré odporúčania komisie. Je, e, komisia hľadá nové riešenia, využívajú sa všetky potrebné nástroje na podporu tých krajín, ktoré majú problémy s implementáciou a, a m, mm, potrebujú nejaké nové myšlienky. Ďakujem. Ďalší rečník v mene skupiny SD je pán Grech. Je to veľmi znepokojivé, že kontakty s miestnymi orgánmi aspoň v mojej krajine potvrdili, že mnohé z nich ešte stále nevedia o tom, čo ich čaká, keď táto smernica vstúpi do platnosti. Mnohé z nich nevedia o existujúcej legislatíve, o slobodách. Je tu nedostatok informácií o tom, e, čo sa týka nariadení, zákonov, finančných služieb, elektronickej komunikácie, e, e, služieb o preprave a podobne. A orgány majú jednoducho problémy zjednodušiť administratívne procesy a pravidlá obchodovania a licencií. Preto je dôležité, aby komisia bola iniciatívnejšia, pomohla miestnym a regionálnym orgánom. Tiež je dôležité to, aby Európsky parlament zostal súčasťou tohto procesu potom, ako sa smernica implementuje. Ak chceme, aby implementácia odzrkadlila to, na čom sme sa v parlamente dohodli. Ďakujem. Ďakujem. Teda jedna minúta, pán Liberacký. Vážená pani komisárka, pán predseda, ďakujem. V čase krízy by sme sa mali snažiť, aby sme podporili pracovné miesta a našu konkurencieschopnosť, aby sa znižovali ceny. Preto by sme mali produkovať väčšiu pridanú hodnotu pre našich spotrebiteľov. Hovorili sme o o rozličných pracovných miestach. Oni nepotrebujú dotácie. Eh, je potrebné, aby si jednoduchí ľudia našli prácu. Napríklad pekáreň v nejakej susednej krajine. Investície, ktoré sú potrebné, ale e, miestne orgány e, túto pekáreň nepodporili, pretože e, Združenie pekárov bolo proti. Takže volajme veci pravým menom. Ktoré krajiny sú dobré v implementácii a ktoré zaostávajú? Mali by sme to vedieť jasne. Chceme tiež vedieť, ako sa táto krajina implementuje v jednotlivých krajinách. Ďakujem pánovi Liberackému. Teraz máme 5 minút Mm, postup Catch the Eye. Mnohí ľudia požiadali o slovo, ale slovo dám iba piatim z nich. Najskôr pani Hanslik. Bardzo, panie przewodniczący, pani komisarz. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. E, súhlasím s tým, čo ste povedali o smernici o službách poprzedniej kadencji miało... To je jedna z najdôležitejších legislatívnych aktov posledných rokov. Naposledy ja som pracoval v parlamente na jednotlivých ustanoveniach a viem, že koľko úsilia bolo vloženého do vypracovania tejto e, smernice. A Stále opakujem, že smernica je veľkou šancou, príležitosťou pre podnikateľov a naše hospodárstvo. E, je to e, možnosť e, dosiahnuť hmatateľné mm, účinky, výsledky. Preto implementácia v členských štátoch je mimoriadne dôležitá. A chcem sa pridať k predrečníkom, a síce konkrétne v tom, že smernica by mala byť čím skôr implementovaná. E, s veľkou pozornosťou sledujem implementáciu e, vo vlastnej krajine v Polsku, ale aj v iných členských štátoch. A dúfam, že čoskoro sa dostavia e, prvé výsledky úspovy, úspechy. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Head. Ďakujem pekne, pán predseda. Model severského trhu práce je založený na sociálnom partnerstve a tento model nefunguje, ak jeden z partnerov, v tomto prípade poskytovateľ služieb, nemá zástupcu v rokovaniach, po vyjednávaniach. A preto napríklad v E, vo vyjednávaniach medzi sociálnymi partnermi e, e, sú upravované národnými vnútroštátnymi zákonmi, ktoré nemožno ovplyvniť. Vo Švedsku prebieha o tom diskusia, sú požiadavky, či tu budú nezodpovednosť zastupcovia zamestnávateľov alebo kto. Sú tu v smernici požiadavky, čo sa týka jednotného kontaktného miesta, ale ide o to, aby toto miesto malo potom aj rokovací mandát. Ďakujem. E, našim ďalším rečníkom je pani Figueredo. Ďakujem, pán e, predseda. Do e, tejto, v tejto diskusii nesmieme zabudnúť na E, dopad smernice na liberalizáciu trhu služieb v mnohých krajinách, hlavne v krajinách, kde sociálna situácia je trošku slabšia a ktoré silne trpia e, krízou, ktorou práve prechádzame. Ak v jednotlivých členských štátoch e, Európskej únie sa nepríjmú opatrenia na ochranu sociálnych práv a práv zamestnancov, E, tak e, e, môžeme dostať ešte väčšie problémy, nezamestnanosť, globalizácia, chudoba, nerovnosť sa môže viac prehlbiť. Hlavne pre tých, ktorí potrebujú čo najviac pomoci. A toto v Ehm, môže na druhej strane byť v prospech tých najbohatších krajín. E, a preto je veľmi dôležité, je, aby sa dodržala lehota implementácie ale e, musíme preskúmať a hodnotiť aj sociálne dopady e, uplatnenia smernice. Ďakujem. A teraz pán Kelly je nasledovný. Ďakujem pekne. Imko, výbor Imko by sa chcel poďakovať za to, že sme zdôraznili túto dôležitú tému, čo sa týka plnenia smernice o službách a predovšetkým predovšetkým v rámci tej hospodárskej krízy, v ktorej sme, tu by sme nemali zneužívať, alebo členské štáty by ju nemali zneužívať na to, aby zavádzali protekcionalizmus, ktorý by e, pokazil celú túto záležitosť. V širšom zmysle táto smerica môže byť hnacou silou hospodárskej obnovy. Írsko, odkedy sa zapájame do zahraničného obchodu, tak vlastne si pomohlo a boli by sme oveľa horšie na tom, keby sme nemali uľahčené možnosti medzinárodného obchodu v rámci vnútorného trhu. Takisto to od otvára hranice hraničnej konkurencie, čo neprináša žiadne negatívne dôsledky pre domáce služby. V podstate sa tým posilnila konkurencieschopnosť a inovatívnosť a je veľmi dôležité, aby sme na 100% podporili to, o čom tu dnes hovoríme. A nakoniec by som chcel povedať, že je veľmi dobré, eh, ak by tu niekto povedal niečo dobré o Čalimek krývim, ktorý je môj priateľ, keď je z inej politickej skupiny a ktorý sa vo veľkej miere zaslúžil Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pani Andris. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Hovoríme o smernici o službách. Táto smernica mala v úmysle alebo za cieľ doplniť štyri základné slobody v rámci európskeho projektu tu, keďže si dnes pripomíname slávnostne určité veci, táto smernica bola prijatá pred troma rokmi a mm, v podstate za chvíľku vyprší lehota, dokedy členské štáty majú odstrániť prekážky a transponovať túto smernicu do vlastnej legislatívy. E, musíme zinventarizovať aktuálnu situáciu a pozrieť sa na to, kto si spravil svoju úlohu a kto nie. A takže chcel by som sa opýtať, pani komisárky, nepotrebujem väčšiu mieru harmonizácie? Ak áno, máte v úmysle prijať nejaké legislatívne návrhy? Eh, ohľadom tejto dôležitej smernice o službách, aby sa harmonizoval trh a aby sa chránili práva spotrebiteľov, občanov a pracujúcich. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tým končíme voľnú diskusiu, voľnú rozpravu a teraz by som rád odovstal slovo pani ministerke Malmstremovej, aby nám za 5 minút zodpovedala na položené otázky. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za to, že hovoríte na túto veľmi dôležitú tému. Myslím, že tu všeobecne sme zhodli na tom, že smernica o službách je dôležitá a že je veľmi súrne, aby sme sa ju snažili implementovať čo najskôr, ako sa bude dať. Švedské predsedníctvo, ako aj predchádzajúce predsedníctva, Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili hladký priebeh a urýchlený priebeh. Na viacerých formáciách rady sme diskutovali na túto tému, mali sme semináre, e, diskutovali sme o tom a naozaj neustále to máme na programe, aby sme to tlačili vpred a povzbudzovali, podporovali. Avšak ostávajú ešte stále takmer dva mesiace, jeden a pol mesiaca, takže otázka toho, kto zaostáva a kto nie, tá sa môže ešte zmeniť. Ešte stále dosť času na to, aby si ľudia z členské štáty spravili, čo majú a v každom prípade to našim cieľom, ako aj určite cieľom komisie, aby člen, všetky členské štáty transponovali túto smernicu do 28. decembra. Určite tu budú nejaké časové sklzy, čo nám je ľúto, ale myslím si, že všetky členské štáty pracujú čo najrychlejšie a najpružnejšie na týchto veciach. A samozrejme dúfame, bola tu otázka toho, ako budú fungovať tieto kontaktné miesta. Zatiaľ ešte neexistujú. E, ide o to, aby fungovali, aby boli efektívne, aby boli priateľské voči užívateľom, aby obsahovali všetky potrebné informácie, ktoré potrebujú spotrebitelia ako aj poskytovatelia služieb členské štáty spolupracujú s komisiou Eh, tak aby mali k dispozícii informačné letáčeky vo všetkých jazykoch a aby sa tým eh, občanom a spotrebiteľom uľahčila situácia, možnosť získať potrebné informácie. Mnohé členské štáty takisto majú svoje vlastné úsilie, vlastné snahy v rámci osvetovej kampane informovanosti o smernice. Takisto bola dohoda o tom, že bude spoločné logo, ktoré má uľahčiť užívateľom eh, v podstate možnosť, ako sa, ako sa zorientovať o všetkých kontaktných miestach a webovských stránkach. V niektorých členských štátoch, hoci to nie je povinné, ich bude poskytovanie, poskytovanie informácií o pracovnoprávnych, o pracovných právach e, pracovnoprávne vzťahy nie sú obsiahnuté v vykonávaní v samotnej smernici a to, čo povedal švedská kolegyňa, je to švedská otázka, tu riešime, je to trošku mimo, mimo tejto našej dnešnej diskusie, samozrejme sa k tomu vrátime v našom vnútroštátnom kontexte. Smernica o službách je dôležitá, pretože uľahčí poskytovateľom služieb voľný pohyb, bude prospešná pre investície, pre rast, pre pracovné príležitosti a bude dobrá aj pre občanov. Občania očakávajú od nás, aby bola na mieste čo najskôr, pretože uľahčí ich život a je to aj naša zodpovednosť, aby sme zabezpečili, že spravíme všetko, čo je v našich silách, aby k tomu došlo. Ešte raz by som sa chcela poďakovať parlamentu nielen za to, že prispel k tomu, aby bola smernica o službách schválená, odhlasovaná, ale aj k tomu, že tuto funguje ako akýsi taký dozorca a tlačí nás k tomu, aby sme spolu spravili všetko k tomu, aby sa všetko zrealizovalo na čas. Ešte stále ostáva určitá, určitá doba a určite sa tejto diskusii ešte vrátime počas španielského predsedníctva, ale samozrejme komisia to ešte stále bude zblízka sledovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani ministerka Malstremová. A teraz dostáva slovo pani komisárka Benita Ferrero-Waldnerová. Máte 5 minút na to, aby ste zodpovedali na tieto otázky. Ďakujem. Ako sme povedali už predtým, diskutovali sme o všetkých otázkach, ktoré sa týkali všetkých myšlienok spojených so sociálnymi a inými otázkami. Nemyslím si, že by sme mali túto diskusiu znovu otvárať, ale musíme sa pozrieť do jednotlivých členských krajín, ako implementujú a ako chcú implementovať eh, túto smernicu na základe disponibilných informácií sa mi zdá, musím to povedať, že väčšina z nich eh, dokončí implementáciu buď do konca roka, alebo na začiatku, do začiatku budúceho roka. Čiže môžeme povedať, že väčšina eh, členských krajín bude mať aspoň základnú sieť jednotných kontaktných bodov a teda splní ich povinnosti, ktoré vyplývajú z dohôd, ale v niektorých prípadoch môže dôjsť k posunom, ako je napríklad e, posun v právnom základe, v právnom rámci, pardon. Pokiaľ ide o revízny proces, niektoré členské krajiny využili revíziu ako nástroj zjednodušenia postupov a zákonov a urobili značný počet zmien. Niektoré uh, E, zaviedli iba niektoré zmeny a počet zmenov, zmien samozrejme závisí od e, existujúceho regulačného rámca a tiež celej organizácie. Federálne krajiny to majú komplikovanejšie ako iné napríklad. No a to tiež závisí od vôle členských krajín zjednodušovať zákony a postupy. E, implementácia, môj kolega Charlie McCreevy pri mnohých príležitostiach venoval pozornosť kolegov z členských e, krajín aj z ich vlád na, upremila pozornosť na dôležitosť tejto práce a on kontroloval implementačný proces veľmi úzko spolu so svojimi e, kolegami a ako som povedala predtým, viac ako 80 bilaterálnych stretnutí so všetkými členskými krajinami sme mali. Boli tu expertné skupiny, ktoré sa stretli viac ako 30 krát v Bruseli za posledné 3 roky. Takže boli sme veľmi aktívni a budeme v tom pokračovať. Budeme sledovať prácu členských krajín a budeme pokračovať v technickej pomoci v prípade, že si to tieto krajiny budú želať, ale v konečnom dôsledku je jasné, že je to zodpovednosť každého členského štátu urobiť prácu a alokovať nevyhnutné zdroje. Pokiaľ ide o budúci rok, tento bude kľúčový na to, aby proces vzájomného hodnotenia na plánovanej smernici bol konštruktívne využitý musíme analýzovať aj kvalitu implementácie legislatívy, tak ako Eh, to bolo eh, rozhodnuté, takisto aj sieť jednotných kontaktných bodov a takisto aj spätnú väzbu zo strany spotrebiteľov a podnikov. Aj táto je potrebná. Takisto sú tu ďalšie mechanizmy. Niekedy eh, sa môže stať, že tu budú postupy pri porušení pravidel, ale pokiaľ ide o malé a stredné podniky, môžeme povedať, že súhlasíme s vami. Toto je taká chrbtica európskej ekonomiky a ich obavy sú v centrom alebo jadrom smernice o službách, čiže táto smernica prospeje všetkým podnikom, ale najviac týmto. A mm, veľmi často sa podniky rozhodujú, že zostanú doma práve preto, že je tu veľmi veľká právna komplexnosť a nie je tu transparentnosť. Preto táto smernica má e, zjednodušiť veci, a mm, byť takým stimulom pre podniky. Pokiaľ vieme, žiadna členská krajina nepoužíva implementáciu smernice o službách na to, aby sa znížili práva pracovníkov. Tieto práva ako také nie sú ovplyvnené alebo neriešia sa smernicou o službách. Toto je výsledok praktického a politického kompromisu, ktorý sa dosiahol v kompromise a v parlamente a v rade, pardon. Európsky parlament, pán predseda, toto by som chcela zdôrazniť, je kľúčový partner v histórii e, práce na smenice o službách. Za posledné roky komisia e, uznala dôležitosť vašej zaangažovanosti v tomto procese implementácie a musíme pracovať aj s členskými krajinami, ako odznelo už predtým. Toto je kľúčové preto, aby vnútorný trh fungoval lepšie, aby tu bol rast a pracovné miesta, ktoré potrebujeme. Takže správna implementácia je najurgentnejšou otázkou, zvlášť v súčasnej ťažkej hospodárskej kríze. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Uzatváram túto pravú časť eh, hodiny otázok a dostávame sa k druhej časti a síce e, spoločné plánovanie výskumu v oblasti boja proti neurodegeneratívnym ochoreniam, najmä proti Alzheimerovej chorobe. Našou, e, našim spravodajcom je pán Herbert Royal, ale omeškal sa. E,